Good morning, everyone. I hope... Dobré ráno, kolegovia. Dúfam, že máte pripravené hlasovacie karty. Začíname elektronickým hlasovaním. Prosím preto všetkých, aby si vložili láskovo svoje hlasovacie karty do zariadenia. Prvé hlasovanie sa bude týkať námietky ktoré sa týka uvedenia na trh výrobkov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu a výrobky z nej 1507, 5922 810, NK 603 a ďalšie druhy modifikovanej kukurice s tými istými číslami. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Druhé hlasovanie sa tiež týka námietky obnovenia povolenia uvedené na trh výrobkov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. Teraz prejdeme k správe pani Gardiny. Návrh rozhodnutia parlamentu a rady, kde sa upravuje rozhodnutie z roku 2013 o mechanizme únie v oblasti civilnej ochrany. Návrh 23, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Rozpočet 1 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Rozpočet 2 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Regi 14 za. Proti? Overíme si. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Regi 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 100. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Regi 16. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 103. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 109 za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. 108 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regie 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 110 za, proti, zdržali sa prijaté. Regi 20 za, proti. Neviem, ako hlasujú zelení. prepáčte, musela som to takto povedať. Bolo to zamietnuté. 9-4 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 111 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 10 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 112 Aha, nie, tento je bezpredmetný 113 za, proti, zdržali sa prijaté regi. Chcete si overiť? Chcete si overiť návrh 113. E, tento bol prijatý. Dobre, overíme si ho. 113. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. 115. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 116 za, proti, zdržali sa. EPP 116 ste za, takže ešte raz 116 za, proti, zdržali sa. Overíme si 116, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Prepačte, ešte stále skora hodina 114. Za. Proti zdržali sa zamietnuté. 119 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 120 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 121 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 13, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 133 za, proti, Nevšimla som si to. 133, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si 133. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 134, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Regi 23 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Regi 24 za? proti, zdržali sa. Overíme si regi 24. Koniec hlasovania prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 136 za, proti, zdržali sa prijaté. 137 za, proti, zdržali sa. Overíme si 137. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 138 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 139 a 140 spolu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 142, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Regi 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz preskočíme mnoho strán. 219. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Rozpočet 6, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Rozpočet 7 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 221, 227 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 224. Kto je za? Proti? zdržali sa, overíme si 224, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 20 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 225 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. DV8. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, prijaté. 226 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Regi 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, prijaté. 228 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 229 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Rozpočet 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 230 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Regi 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 231 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 232 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 233 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. Regi 37 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 234 za, proti, overíme si 234, otváram hlasovanie. Zamietnuté, koniec hlasovania. 235 za, proti, zdržali sa zamietnuté 238 za, proti, zdržali sa zamietnuté 237 za, proti, zdržali sa zamietnuté 236 za, proti, zdržali sa zamietnuté 239 za, proti, zdržali sa zamietnuté 240 za, proti, Overíme si 240. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zametnuté. 241 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 242 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 243 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 245 za. Proti zdržali sa zamietnuté 22 za, proti zdržali sa za, prijaté. Ústny pozmeňovací návrh spravodajkyne. Hlasujeme o tomto návrhu článku 1 odsek 15. Kto je za tento ústny pozmeňovací návrh? Proti? Zdržali sa prijaté. DV 11 to je za, proti. Aha, ten je bezpredmetný, dobre. 248 a 249. To je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 250 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 251 za, proti, zdržali sa Overíme si 251. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Regi 38 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 912 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 252 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 253 za, proti, zdržali sa, prijaté. Rozpočet 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1 za, proti, zdržali sa, overíme si jednotku, otváram hlasovanie. Konec hlasovania prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 27 za, a tento je bezpredmetný, 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté regi 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa prijaté 30 za, proti, zdržali sa. Overíme si návrh 30, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za proti zdržali sa zamietnuté 35 za, proti zdržali sa zamietnuté kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté 45 za, proti zdržali sa prijaté 46 za, proti zdržali sa zamietnuté 47 za, proti zdržali sa prijaté 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa. Overíme si. Nebolo to jasné. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania prijaté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, overíme si 52, otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 53 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 54 za proti, zdržali sa, zamietnuté 55, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 58, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa prijaté. Regis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Regio 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Rozpočet 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Regi 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 61 za, proti, zdržali sa prijaté 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté 75, eh, pardon, 65 zamietnuté 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 73 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 74 za, proti. Ideme si 74 overiť. Končí sa hlasovanie. A je to prijaté. 75 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Dobre, tak si to overíme. Takže 75 si overujeme, nech sa páči, hlasujte. A je to hlasovanie skončené a je to zamietnuté. Viem, že to bolo také tesné, ale je to zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz rozpočet 4. Nie, už to neplatí, vypadlo to. 79, rozpočet 5, za, proti, zdržali sa, prijaté. 80, za, proti, zdržali sa. Ideme si 80 overiť. Hlasovanie sa skončilo a je to zamietnuté. Sedmička. Za, proti, zdržali sa prijaté. 81. Za, proti, zdržali sa prijaté. 82. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 83. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 84. Za, proti, zdržali sa, ideme si e, to overiť. Hlasovanie sa skončilo. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 8. Za. Proti. Zdržali sa. Ideme si e, osmičku overiť. prijaté. DV2. E, Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. E, Regi 12. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Deviatka. Za, proti, zdržali sa prijaté. 85. Za, proti, zdržali sa. Poďme si to overiť. Hlasujte, prosím. Hlasovanie sa skončilo a je to zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 89 za, proti, zdržali sa. Ideme si 89 overiť. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie sa skončilo. A je to prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 91, 2, 3. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94, 95, 96 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o celej správe elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie sa skončilo a je to prijaté. Gratulujem. Now we vote on own initiative report. On... Teraz budeme hlasovať o um, správe z vlastnej iniciatívy Europe on the Move, čiže mobilita, Európa v pohybe, program pre budúcnosť mobility v EU. Kompromis 10. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 21 e, za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatý Pozmeňovací návrh 31 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 32, pardon, 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 36 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 38 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 56 za, proti, zdržali sa. Ideme si 56 overiť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie sa skončilo. Je to zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa prijatí. 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 66 a budeme hlásať po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijatej. Druhá časť, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 68 tiež po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, e, prijaté. Potom druhá časť, za, proti, zdržali sa. Ideme si to overiť. A skončilo sa hlasovanie. Prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa. Prijaté e, 73 za, proti, zdržali sa prijatí. 74 za, proti, zdržali sa prijaté. 74 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz hlasujeme o celej správe elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. And it's closed. Hlasovanie sa skončilo. Je to prijaté. Nech sa páči. Um, gratulujem. This was an example of voting list, lots of compromise. Toto bolo naozaj taká exemplárna hlasovacia listina s kompromismi a teraz budeme hovoriť o transparentnom a zodpovednom hospodárení s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách prípad lesov. Je to správoda, správca pani Koneč, správa pani Konečnej, či správoda pani Konečná. Kompromis 1 prijatý. Pozmeňovací návrh je 5 e, za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2. Kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 8. Za, proti, zdržali sa prijatí. 9. Za, proti, zdržali sa prijatí. 10. Za, proti,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 proti, zdržali sa. Poďme si to overiť. Hlasovanie sa skončilo. Prijaté. 29. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 30. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 31. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 37 za, proti, zdržali sa prijaté. 38 e, za, proti, zamietnuté. 40 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za,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 Hlasovanie sa skončilo a je to zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 72 e, za, proti, zdržali sa. Poďme si 72 overiť. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie sa skončilo. Je to prijaté. 73 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz 75 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa prijaté. 78 za, proti, zdržali sa, ECR, vy ste za, či je to prijaté. 78, 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Poďme si 80 ešte skontrolovať. Hlasovanie sa skončilo. A je to prijaté. Toto bola 79 Nie, toto bola 80 Teraz 81. Kto je za? Zdržali sa? Prijaté. A teraz poďme hlasovať o celej e, správe elektronicky. Hlasovanie sa skončilo. Bolo to prijaté. Gratulujeme. Teraz správa pána Dantana spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi. Takže je to správa v spolurozhodovacom procese. Takže poďme na pozmeňovací návrh 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 83, 4, 5, 6, pardon, 6, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej, 85, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa prijaté. 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa. 25 kusy overíme. Nech sa páči, hlasujte. Ten výsledok je naozaj tesný. Už nebude nikto hlasovať. Dobre, takže hlasovanie sa skončilo. Je to prijaté. 95. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 26. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 96 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 103 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací návrh 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 104 za, proti, zdržali sa prijaté. 105 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 34 za, pro, pardon, 35 za, proti prijaté, 36 za, proti zdržali sa za, eh, prijaté, 37 za, proti zdržali sa prijaté, 38 za, proti zdržali sa prijaté, 39 za, proti zdržali sa EPP 39 prijaté. Teraz 40 za, proti, zdržali sa prijaté. Myslel som si to, ale nevidel som vaše ruky. 108 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, FPP, ste za, proti, takže je to potom zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 e, za, proti, prijaté. 55 za, proti, pardon, 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50, 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 60 za, proti, zdržali sa Zamietnutá 61 za, proti, zdržali sa Zamietnutá 62 za, proti, zdržali sa Zamietnutá 63 za, proti, zdržali sa Zamietnutá. Pozmievací návrh 5, 1, e, zdržali sa, prijatý. Pozmievací návrh 6, prijatý. Kompromis 9, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10, za, proti, zdržali sa, prijatý. 73 za, proti, e, zamietnutý. 14 za, proti. Kto je proti? Prijaté. Kompromis 11. Za, proti, zdržali sa prijaté. 16. Za, proti, zdržali sa prijaté. 76. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pardon, zamietnuté, prepašte. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa. Kto je proti? tak poďme si overiť 19. And it is close. Prijaté. 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 78. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pardon, zamietnuté. 79. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 21. Za? Proti? zdržali sa prijaté 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Záverečné hlasenie, eh, teda hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Takže ukončili sme hlasovanie. Ďakujem vám za spoluprácu. Ďalším bodom na programe je spoločné vypočutie z Agri o nových metodách šlachtenia a bude to vo vedľajšej sále 4Q1. Okrem toho vám prajem pekný víkend a dovidenia na budúci týždeň.